základných práv, pretože tým by vznikla rovnocenosť medzi oboma dokumentami. Okrem toho parlament žiada, aby mm, sme hovorili o vstupe Rady Európy, pretože tým by vznikol univerzálny systém na ochranu ľudských práv. Vrátane ľudských práv a charty základných práv. Ďakujem veľmi pekne. No a Máme návrh uznesenia, dostali sme návrh uznesenia. Spoločná rozprava je týmto ukončená a hlasovanie sa uskutoční zajtra. No a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu vyhlásenie Rady a komisie Štokholmský akčný plán. Predchádzajúca rozprava bola veľmi zaujímavá, avšak výrazne sme prekročili plánovaný čas a preto žiadam všetkých rečníkov, aby e, veľmi presne dodržiavali pridelený čas. No a najskôr dostáva slova, dostanú slovo zástupcovia rady. Takže nech sa páči, vážený pán minister. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti je jeden z najväčších cieľov Európskej únie a vydobítkov Európskej únie. A tento priestor je jeden z pokrokov spolupráce medzi členskými štátmi, civilnoprávnej spolupráce, spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti. To je všetko to sú všetko veľmi dôležité eh, výsledky európskych snách. No a viedlo to k podpisu a eh, zlepšeniu vzťahov medzi občanmi. To je veľmi dôležitý aspekt, pretože to je jeden z aspektov eh, Európskej únie, ktorý občania vnímajú ako skutočne pridanú hodnotu, pridanú hodnotu, ktorú pociťujú v každodennom živote v tých najdôležitejších bodoch a každého, každodenného života, keď požívajú určité základné slobody, keď sa cítia bezpečne. Takže toto je vec, ktorá je skutočne jedna z najväčších výdobytkov Európskej únie a to je priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. E, Rada v tejto oblasti prijala určité rozhodnutia, ešte pred Lisabonskou zmluvou, a to bola medzivládna spolupráca, ktorá rozhodovala v tejto oblasti, boli príjmané rozhodnutia, ktoré súviseli s oblasťou, o, ktorou sme, o ktorej sme hovorili predtým, a to tiež vyšetrovania v vyšetrovania vojnových zločinov, genocíd, 13. júla 2002 bolo prijaté veľmi dôležité rozhodnutie, alebo v maji 2003 e, rada rozhodla, alebo prijala rozhodnutie, čím sa vytvorila sieť, e, v rámci ktorej členské štáty e, spolupracovali na medzivládnej úrovni a bojovali a vyšetrovali tieto zločiny. V niektorých členských štátoch, teraz myslím napríklad na prípad Pinocheta, takže v niektorých krajinách je to dokonca súčasťou legislatívy. Napríklad v Španielsku, ale viem, že aj v iných krajinách. V Španielsku máme tú tzv. univerzálnu spravodlivosť a tam sa tá sa zaoberá trestnými činmi, ktoré boli spáchané mimo územia tej ktorej krajiny a ich páchatelia môžu byť postavení v obzvlášť závažných trestných činoch, pred súd. Takže to prekračuje rámec princípu teritoriality. A to je zásada, ktorá v niektorých členských štátoch už je uznávaná. A týka sa to tých mimoriadne závažných trestných činov, činov proti ľudskosti. A toto, tieto trestné činy sa vyšetrujú a sledujú aj mimo územia daného štátu v priestore práva, slobody a spravodlivosti sme tiež prijali štokholmský akčný program. Štok, Lisabonská zmluva rozširuje rámec tejto spolupráce aj nad medzivládnu úroveň a povyšuje ju na e, úroveň spoločenstva. Používa sa teda metóda spoločenstva, no a Európsky parlament samozrejme zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Štokholmský akčný plán je mimoriadne dôležitý nuž a preto sme prijatie v decembri 2009 na rade, na Európskej rade, privítali. Je to pracovný program e, spolupráce medzi štátmi s ohľadom na práva občanov. Takže to je program na um, nasledujúce roky. V rámci tohto programu, a to sa opätovne týka rozpravy, ktorú sme pred chvíľou viedli, sa zavádza povinnosť, aby členské štáty spolupracovali s Medzinárodným trestným tribunálom pri prenasledovaní a vyšetrovaní genocídy alebo zločinov proti ľudskosti, aby tie neostali nepotrestané. No a to ten proces bol spustený počas e, švedského predsedníctva. Takže ako som už povedal, je to mimoriadne dôležitý program, ktorý treba ďalej rozvíjať. Musíme mu vdýchnuť život a oznámenie komisie má v tomto prípade veľmi, veľmi veľký e, význam pre, e, pre priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Tento akčný plán, alebo štokholmský akčný plán, nám umožňuje využívať už dosiahnuté ciele a existujúce veci a rovnako dosahovať nové ciele po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Ja si myslím, že je to v určitom ohľade revolúcia. Je to právna revolúcia, inštitucionálna revolúcia, pretože, pretože predtým tento priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti bol hm, záležitosťou medzivládnej spolupráce a teraz je povýšený na komunitárnu spoločenskú úroveň. No a rada uznáva, že Európsky parlament je plnohodnotným, plnoprávnym e, medziinstitucionálnym partnerom a spolu darcom e, v rámci programu a opatrení, ktoré budeme príjmať v nasledujúcich 5 rokov. Ďakujem pekne a teraz slovo dostáva pani Redingová. Ďakujem pani predsedajúca. Hoď to už viete, veľmi stručne vám pre, odprezentujem akčný plán komisie, kde ide o vyplnenie, naplnenie priestoru pre mier, bezpečnosť a spravodlivosť pre európskych eh, občanov, implementácia štokholského programu. Ide o návod na veľmi konkrétne opatrenia, ktoré treba prijať počas budúcich 5 rokov. Eh, vrátim sa o krok späť a poviem, že udalosti nám dali zapravdu udalosti posledných týždňov a mesiacov, že zdieľame pocit naliehavosti postaviť sa ekonomickej a hospodárskej situácii v Európe. Takisto sú tu celkom jasné očakávania našich občanov, že totiž Európska únia musí konať rýchlo a rozhodujúcim spôsobom. Spomeňme si na prijatie pracovného programu komisie koncom marca a E, obsah tohoto e, materiálu ukázal, že komisia má nielen zámer, ale aj koná. Medzi iným sa zamerala na potrebu EÚ vytvoriť e, program pre občanov, program, ktorý bude mať v centre svojho snaženia občanov. Tento akčný plán v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí je prvým strategickým bodom, prvou iniciatívou novej komisie s cieľom e, uviezť tento program do praxe. Veľmi úzko sleduje mandáty, ktoré sme dostali, ale aj širšiu filozofiu, ktorú sleduje štokholmský program a posudzuje návrhy a podnety parlamentu a rady. Výzva toho, aby sme zabezpečili rešpektovanie základných slobôd a súčasne integrujúc a zabezpečujúc bezpečnosť v Európe, je tu riešený podľa nás veľmi komplexným spôsobom. Je tu množstvo iniciatív, ktoré tvoria akúsi cestovnú mapu, mapu k, slo- e, k slobodnej, bezpečnej Európe, pretože my si myslíme, že nemožno oddeliť e, slobodu od bezpečnosti. Toto sú dve strany tej istej mince. Sú však všetky e, spojené s občanmi, vedú k občanom, vedú k tomu, aby občania si viac, viac poznali Európu akčný plán nám umožní splniť súbor veľmi konkrétnych opatrení v oblasti, kde pridaná hodnota Európy bude veľmi viditeľná a vnímaná našimi občanmi, čiže je to tiež uh, silné posolstvo toho, čo sme predtým diskutovali, že totiž Lisabonská zmluva a uh, charta základných práv EÚ sú činmi pre občanov. Takže Keďže všetky tieto činy sú prepojené a nevyhnutné a e, konzistentné s ambíciami, ktoré sme stanovili v Lisabonskej zmluve a v Charte základných práv, musíme tieto e, ambiciozne ciele dosiahnuť čo najskôr v súlade e, s očakávaniami občanov. A to je tiež dôvod preto, prečo tento akčný plán treba zo strany parlamentu vnímať nie ako čosi vtesané do kameňa, pretože sa môžu objaviť neočakávané udalosti. Takže komisia určite, ak budú neočakávané udalosti, využije svoje právo iniciatívy s cieľom pomôcť vyriešiť problémy. A práve preto je našim zámerom, a to bude pre parlament určite dôležité, predložiť strednodobú revíziu implementácie štokholmského programu, a to v roku 2012, s cieľom zabezpečiť, aby tento program zostal v súlade s európskymi a globálnymi vývojovými tendenciami, ale keďže ministri už veľmi správne, keď pán minister celkom správne povedal, že akčný plán nie je len o tom, čo by Európska komisia e, mala navrhovať, čo navrhne, ale je to tiež do veľkej miery o tom, čo členské krajiny e, urobia, ako členské krajiny podniknú svoje kroky tam, kde e, e, ide o subsidiaritu, ako budú implementovať európsku, e, rozhodnutia Európskej únie do medzinárodného práva, ako vykonajú spoluprácu s ďalšími členskými krajinami. Takže tento akčný plán E, vážení poslanci, bude úspechom len vtedy, ak všetky inštitúcie e, si zohrajú svoju úlohu. Veľmi e, som presvedčená do veľkej miery, že parlament nám pomôže ísť čo najrychlejšie tou správnou cestou. Ďakujeme pani komisárka a teraz začneme s rozpravou najprv e, v mene politických skupín e, na e, minútu a pol pani Koracabil. Ďakujem. V prvom rade by som chcela komisii poblahoželať k veľmi aktuálnej prezentácii akčného plánu, ktorý dá silu európskym občanom. Teším sa tejto rozprave, pretože si myslím, že štokholmský program je najlepšou cestou vpred k, k Európe, kde bude občan v centre pozornosti, kde Európa bude pre ľudí. Ale treba sa držať vízie štokholmského programu. Komisia nám prezentuje e, konkrétne návrhy na budúcich 5 rokov a program je určitou presnou rovnováhou medzi e, bezpečnosťou občanov a na druhej strane rešpektovaním ich e, práv, integrity a posilnením e, občianského charakteru. Osobitne vítam opatrenia, ktoré boli nedávno predložené na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, zneužívanie detí a tiež, pokiaľ ide o zvýšenie, zvýšenie ochrany maloletých. Tento plán, akčný plán obsahuje stratégiu na boj a e, obriezku a takisto proti e, e, násiliu na žena. Tento návrh podľa mňa by mohol, mohol byť predložený aj skôr, než bol pôvodný plán. Takisto ide o účasť občanov v procese, transparentnosť rozhodnutí, otvorenosť e, e, materiálov. Dúfam, že to bude odprezentované e, dobrým spôsobom. Na záver chcem povedať, že sa teším na spoluprácu s, kolegami v parlamente, rade i komisii, aby sme naozaj v tejto oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti dospeli k tomu, aby, bola aj reálnou, aby to bola aj reálna oblasť. Ďakujem. Grazie per il gruppo dell'Alleanza. Ďakujem pekne za skupinu socialistov pani Gens na minútu a pol. Nech sa páči. Niekoľko všeobecných myšlienok a potom niekoľko technických pripomienok. My si myslíme, že tento štokholmský akčný program je veľmi dôležitý a preto sme trochu sklamaní, pretože ambície nie sú dostatočné. my sme tomu pripisovali väčšiu dôležitosť a vyjadrili sme to aj v našich pozmenujúcich návrhoch, ale sú tu mnohé dôležité body na roky 2013 a 2014, takže je to už e, trochu posunuté a potom sú tu aj generické problémy spolupráca medzi parlamentom a komisiou e, táto hranica nie je veľmi jasná, aj keď e, napríklad spätná väzba sa e, zlepšila pri e, napríklad SWIFT, ale pretrvajú problémy, ktoré treba vyriešiť. Iba rámcová dohoda má byť súčasťou a to lutujeme, a informácie e, občanom to nie je dostatočne zdôraznené vo svetle základných práv. Občania musia byť riadne informovaní. A čo sa týka e, migrácie, e, my sme síce začali spolupracovať, ale tie ambície nie sú dostatočné. A potom zásada reciprocity, to si vyžaduje nové účinné riešenia, pretože sú tu stále pretrvávajúce problémy a ešte aj voľný pohyb pracovníkov. Tu by mala byť odstranená diskriminácia voči novým členským krajinám. Ďakujem pekne. Teraz za liberálov pán, pani Weber. Ďakujem pekne. Tento program je dosť ambiciózny, ale potrebujeme akčný plán, e, ktorý by bol čo najlepšie implementovaný. A to znamená nielen vhodný harmonogram, ale aj e, z hľadiska obsahu pretože budú na tom základe budované inštitúcie v budúcnosti. Aby EÚ bola e, koherentnejšia, tak potom musíme mať dostatočnú dôveru a uznávanie v oblasti súdnictva a polície, podobne ako pri jednotnom trhu EÚ. Na to, aby sme to dosiahli, musíme e, zmeniť pohľad, tradičný pohľad, aby sme nemali iba minimálne e, štandardy, hlavne v trestnoprávnej oblasti musíme mať lepšiu ochranu proti terorizmu, cezhraničnému eh, zločinu a musíme my poskytnúť takú tú ochranu občanom, ale musíme pritom plne rešpektovať nielen práva obeti, ale aj obhajoby. Preto tieto štandardy musia e, platiť pre všetky členské krajiny musíme dať väčšie právomoci euro, eh, justu, ale musíme lepšie chrániť aj údaje našich občanov. A musíme sa venovať taktiež azylováme balíku. Moja politická skupina chce konštruktívne spolupracovať s komisiou a s radou a súbežne eh, bojovať za ochranu ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz za zelených pani Sargentini e, na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po tom, čo som si vypočula mm, komisiu a radu, mm, Mám niekoľko otázok. Blíži, sa koniec španielského predsedníctva, už len 5 týždňov ostáva a počuli sme e, z predstaviteľa španielského predsedníctva k všetkým témam emancipácia žien a musím povedať, že s tými ostávajúcimi piatimi týždňami eh, sa pýtam, kde sú konkrétne výsledky, kde sú návrhy. Eh, Komisia a parlament urobili, čo mali v oblasti azylu a migrácie a naozaj čakáme na to, aby rada konala nie je to iba tak, ako povedala komisárka Redingová, že členské krajiny musia implementovať, ale rada musí priniesť e, myšlienky k Dublinu, Eurodaku, smernici o kvalifikáciách a na to naozaj čakáme. Smernica proti diskrimináciám, to je niečo, za čo sme hlasovali a my ako zelení naozaj na to čakáme. No a ešte chcem povedať komisii, že e, rovnosť a nediskriminácia to je základ e, štokholmskému programu, ale pýtam sa, prečo sa komisia rozhodla, že e, nebude prioritou otázka partnerstva medzi osobami rovnakého pohľavia. Naozaj ľudia musia byť v stredobodom pozornosti toto, toto je e, presne taký e, prípad. Prosím, vysvetlite mi, prečo tomu tak nie je. Potom k Europolu. E, pred Lisabonom Europol podliehal minimálnej kontrole parlamentu a je to tak naďalej, aj keď už máme Lisabonskú <coughs> zmluvu. Napríklad možnosť začať rozhovory o spolupráci s tretimi krajinami, to je staré už niekoľko rokov a hovorí sa o tom, že Europol teraz vyjednáva s Izraelom novú e, zmluvu a nikdy neviete, akých ďalších krajín sa to týka. Lisabonská zmluva nám parlamentu dáva novú úlohu a ja chcem, aby sa toho komisia aj držala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu EFD ešte pani Bicoto na minútu. Ďakujem pekne. Tento program je príliš ambiciozný, je tam príliš veľa textu na 5 rokov. Na čo e, slúži slub, ak za tým nie je e, politická vôľa ani prostriedky. Niektoré body by mali byť určujúce, napríklad ukončiť e, nezákonnú migráciu na juhu, mať dohodu s tretími krajinami v oblasti migrácie. Ale vidíme, že viac ako 20 mladých nemá momentálne prácu. A taktiež sa hovorí, že migrácia musí vychádzať zo solidarity. Myslím, že by bolo realistickejšie tvrdiť, že najdôležitejšie je dať prácu európskym občanom. Dobre, teraz ďalší rečníci. ako prvý pán Diaz de Mera na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. <coughs> Hovoríme o viac ako 360 opatreniach v období 5 rokov. V podstate by to mm, sme mali ďalej riešiť v parlamente na to, aby poslanci mohli aj naďalej eh, hovoriť o návrhoch a ich aj sme meniť. A pár príkladov. Boj proti radikalizácii eh, eh, je to sfinancované z boja proti terorizmu. Je to špecifický európsky problém situačné centrum Europol Eurojust, boj proti organizovanému zločinu, boj proti využívaniu internetu na teroristické účely, dohľad na hraniciach alebo kontrola hranice, no a systém kontroly hraníc. O tom všetkom sa hovorilo. To sú mimoriadne dôležité témy, ktoré sú dokonca tak dôležité, že ja by som bol veľmi rád, aby sme ich riešili a zaoberali sa nimi v inej podobe. Inak je tiež a jasné, že ochrana opor sa tu rieši len jednou vecou, a to tiež vytvorenie globálneho nástroja na ochranu obetí. No a tam a spadajú aj obete terorizmu. To by bol napríklad pozmeňujúci návrh, ktorý by som predložil, aby som mohol. No a ja myslím, že je potrebné vytvoriť špecifický nástroj pre obete terorizmu. To by bolo skutočne cieľom, ktorý sme si mali stanoviť. <clears throat> To by mal byť cieľ Európskej únie. No a na záver, pani Redingová, by ma veľmi zaujímalo, prečo rada, rozhodnutie rady e, nahradzuje rozhodnutím o Europole. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva pani Flašiková Peňová na jednu minútu a 30 sekúnd. Uh

štokholmský akčný plán často spomína občanov ich práva veľmi krátko pani predsedníčka už budem končiť ale plán veľmi jasne zdôrazňuje slobodu biznisu bez dostatočných regulácií čo je obzvlášť v kontexte aktuálnej finančnej a hospodárskej krízy prinajmenšom prekvapivé. ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A slovo teraz dostáva na jednu minútu pani Ladford. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A pre mňa najlepšia časť toho plánu je hm, zoznam piatich konkrétnych opatrení, kam patrí aj cestovná mapa štokholmského programu. Ja teraz hovorím ako spravodajkyňa pre tlmočenie, tlmočenie a preklady a pre obhajovu dosiahla som dohodu so španielským predsedníctvom a to dnes ráno a ja dúfam, že naše inštitúcie podporia výsledok. Ja by som chcela poďakovať pani komisárke Redingovej za jej podporu no a zástupcovia komisie veľmi dobre prispeli k našej práci, takže naozaj veľmi pekne ďakujem. No a na záver sa nám konečne podarilo vybudovať vzájomnú dôveru, dôležitú pre vzájomné uznávanie. No a ja skutočne nie som spokojná s niektorými s niektorými prípadmi, ktoré sa týkajú európskeho zatýkača. Myslím, že ak by sa podobné prípady stali pred niekoľkými desaťročiami, tak podobné problémy by tu neboli. Ďakujem pekne. Grazie, la parola all'onorevole Busutil. Ďakujem, slovo má teraz pán Buzutil na 1,5 minúty. Ďakujem, súhlasím s tými, ktorí povedali, že, že e, spoločný trh je jeden z najväčších projektov EÚ. A myslím si, že tento projekt, ktorý je pre európskych občanov, je ďalším veľkým projektom. Čo je veľmi zaujímavé, je, že vnútorný trh e, sme spustili v roku 1992 a práve vtedy sme prijali Maastrichtskú zmluvu a koncept európskeho občianstva. A práve tento akčný plán vytvára priestor, kde tento e, európsky občan, toto európske občianstvo možno vykonávať v množstve oblastí môžeme naše európske občianstvo vykonávať, naše ľudské práva, naše občianské práva, prístup k spravodlivosti, e, právo na voľný pohyb v rámci EÚ, tak, takisto množstvo ďalších oblastí, kde Európska únia môže ísť príkladom, napríklad obchodovanie s ľuďmi, boj proti e, pedofilom, e, ďalej rôzna internetová kriminalita a takisto pristahovalectvo. Tento projekt potrebuje tri e, záležitosti. Politické, politické posolstvo, ktoré mu dá e, e, význam, ďalej rešpektovanie subsidiarity, pretože sú tu určité oblasti, kde si treba pamätať, že subsidiarita zohráva dôležitú úlohu a tiež potom lehoty. Mali by tu byť lehoty a my by sme ich mali rešpektovať, pretože inak všetko zmizne. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán López Aguiar na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Ako predseda výboru LIBE som eh, s kolegami eh, sa spodielal v novembri 2009 na príprave tohto akčného plánu Vtedy e, vznikol protokol, kde e, štokholmský program v oblasti práva, bezpečnosti a spravodlivosti e, život náš poslancov nie, že by zľahčil, ale naopak priťažil mu. Určité požiadavky, ktoré sú tu obsiahnuté, nie sú teraz tak precízne odzrkadlené v tom navrhovanom akčnom pláne e komisie. Samozrejme, že tie hranice parlamentnej práce pri vplývaní na akčný plán e, e, čísla 198, 150, 48 a 150, to sú veľmi dôležité veci. Je tu napríklad ochrana e, obeti až inštitucionálne otázky Europol, Eurojust, Frontex, azily a rôzne ďalšie ešte otvorené úpravy to sú tieto základné veci, ktoré sa tu riešili. Ochrana údajov, e, e, doložka o diskriminovaní, samozrejme ochrana údajov súvisí aj s bezpečnosťou. To sa už v parlamente diskutovalo, keď sme diskutovali o FTP. A tu potrebujeme tiež dobrú rovnováhu medzi ochranou e, súkromia a bezpečnosťou. Je tiež dôležité, aby komisia, ktorá má pred sebou 5 rokov práce a musí samozrejme ísť krok po kroku v týchto akčných plánoch, je teda dôležité, aby sme, aby sme od vás vyžadovali, aby ste s nami úzko spolupracovali s nami, s parlamentom, aby všetky tieto kompromisy v tých odsekoch, ktoré som spomínal, e, boli uvedené do života. A dôležité je aj to, aby komisia tu s nami spolupracovala. Budeme bdeli, budeme predkladať návrhy a e, spolupracovať s radou, kde môžu jednotlivé iniciatíve vznikať. Ďakujem. Teraz má slava e, pán poslanec, pani poslankyňa Grisbeck. Ďakujem pekne. Chcem vyjadriť, že som veľmi rada, že môžeme hovoriť o tejto cestnej mape, ako povedala pani Redingová, sú tu mnohé témy a sú zásadné a nebudem e, to tu vymenovávať, ale poviem o tých, ktoré ma trochu frustrujú. Čo sa týka formy, máme veľmi konkrétne lehoty na implementáciu opatrenia. Ja chcem, aby sme naozaj konkrétne konali, aby sme nehovorili, ale aby sme konali. A teraz k vecnej stránke dve pripomienky. Na dobrú implementáciu musíme mať zadefinované priority. Pani Derdinková hovorila o pridanej hodnoty pridanej hodnote. Ja myslím, že by sme mali pridať pri tých bodoch, ktoré sú najliehavejšie a treba posilniť súdnu spoluprácu, aby sme používali jednotný jazyk. Áno, Erasmus pre sudcov napríklad, ale Erasmus pre všetky e, justičné a policajné e, povolania. No a druhá pripomienka, mala by, to byť, mala by tu byť hlavná priorita ochrana práv detí, boj proti E, internetovej kriminalite a taktiež sexuálnemu zneužívaniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostáva na minútu slovo pán Lambrinidis. Ďakujem veľmi pekne. To veľké slovo, e, ktoré e, tu chýba z programu, to je solidarita. Dnes sme už hovorili o presídlovaní a programe presídlovania v Európe, ale v programe komisie sa nehovorí nič o, o preven, prevencii a o preventívnom konaní. Žiadna solidarita. To je skutočne škoda. Každoročne eh, cez Turecko do Grécka prichádza množstvo utečencov. No a čo sa stane za dohodou eh, s Tureckom s ohľadom na návrat týchto utečencov. Čo sa stane za to dohodou o Frontexe s Tureckom? No, ja myslím, že zásadné práva Grécka a celej Európe sa tu porušujú. To sú hraničné práva. Takže opätovne sa hovorí o, e, povinnosti solidarity s imigrantami. Oni sa musia integrovať, pretože inak, eh, vážená pani komisárka, je absolútne nepredstaviteľné, že títo ľudia budú eh, v mierovom spolužití hm, s väčšinovým obyvateľstvom. A nie, potrebujeme solidaritu, pretože inak to bude skutočná časovaná bomba. A to vo programe komisie zatiaľ nevidíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Pán Atondo. Ďakujem. Mám pocit, že Európa bez hraníc si vyžaduje viac ambícií. Aspoň čo sa týka reakcií na nadnárodnú krimin- kriminalitu. Myslím, že nám chýbajú ambície, hlavne čo sa týka koordinácie policajnej a justičnej spolupráce Europol a Eurojust, potom v oblasti technickej homologizácie, vyšetrovaní, zjednocovanie medzinárodného trestného práva. Myslím, dámy a páni, že sme nedostatočne ambiciózni. Sú tu národné zábrany a ja žiadam radu, aby išla nad rámec súčasných tendencií, aby e, zharmonizovala naše trestné právo a aby e, sa dalo bojovať proti nadnárodnému zločinu. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k Catch the Eye časti. Pán Jakulino. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že tento akčný plán je dôležitou príležitosťou pre komisiu na oživenie tohto priestoru bezpečnosti, spravodlivosti a spravodlivosti, ale aby sme dosiahli ciele, je potrebné všetky členské inštitúcie, aby všetky inštitúcie a členské štáty spolupracovali. Bez spolupráce nedosiahneme nič. Musíme riešiť otázku migračných tokov. Musíme pritom zohľadňovať princíp spravodlivosti. Treba taktiež e, vyriešiť problém e, preplnených väzníc, e, taktiež otázka začlenenia bývalých väzňov. Je tu otázka cezhraničného zločinu a boja proti nemu. O všetkých týchto bodoch musí Európsky parlament zohrávať aktívnu úlohu. Musíme zblízka sledovať to, čo bude robiť komisia a ostatné inštitúcie, ale aj ďalšie členské krajiny. Ďakujem pekne. Pán Patten, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Latfordová povedala, že má isté obavy o európskom e, zatýkači ale to je slabé, pretože e, toto naozaj je neúspech európskeho, e, európskej justície. Je to čistá byrokracia. Mm, u nás už nie je možné chrániť britských občanov pred nespravodlivým e, zatýkaním a väzbou, hlavne keď sú potom vydávaní do inej krajiny. Ja som sedel na apelačnom súde, preto to viem a e, dvaja sudcovia nemohli zabrániť e, takémuto prípadu pritom bolo jasné, že to je celé vykonštruované policiou a presne o to ide, pretože súd sa nemôže pozerať na e, dôkazy, nemajú dôkazy. A e, teraz sa dá iba nariekať nad rozliatým mliekom, ale e, myslím, že majú za to napriek tomu hlavnú zodpovednosť. Ďakujem pekne. Teraz Papa Nikolau na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. My mm, so zadoc učinením sme prijali štokholmský program, e, predpisy s ohľadom na e, solidaritu a termíny pristahovalectva. To sa týka aj boja proti nelegálnemu pristahovalectvu. No a teraz v tomto akčnom pláne e, som sa dočítal, že v roku 2011 chce komisia spustiť mechanizmus na to, aby národné azylové systémy hm, preskúšala, preverila, aby členské štáty dokázali lepšie fungovať a spolupracovať a to s ohľadom na svoje možnosti príjmať utečencov. Dnes e, ste dali a sme dali jasne, zelen, zelenú azylovej, azylovej kancelárii alebo úradu na Malte. No a otázka znie, e, či vidíte tieto otázky v súvislostiach, vidíte tu e, alebo predpokladáte mechanizmus e, pre reintegráciu utečencov v členských štátoch. Ďakujem pekne. Grazie per l'ultimo Ďakujem pekne. No a Teraz pani Makovej na jednu minútu. Ja by som veľmi rada eh, hovorila o mechanizmu boja proti korupcii v členských štátoch, mechanizmu, ktorý je uvedený v akčnom pláne eh, rozhodnutie rady, je vytvorený štokholmský program, ktorý sa týka tejto veci. Ďalej tu akčný plán komisii o implementácii štokholmského programu. Oba hovoria o, o hodnotení snách boja proti, korupcii, alebo boja proti korupcii v členských krajinách. A preto potrebujeme silnú vôľu a odhodlanie členských krajín, aby sa takýto mechanizmus e, spustil. A hovorím to, a všetci vieme pri tom, že doteraz domáce snahy neboli vo všetkých členských štátoch e, účinné. Ďalej, termín pre oznámenie o korupcii e, v rámci v rámci oznámenia je rok 2011. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme to dokončili e, do roku 2010, aby sme dokázali lepšie reagovať na potrebu boja proti korupcii v EÚ a v členských štátoch, pretože korupcia je vnímaná tiež ako e, hospodárskej a finančnej krízy, takže to, to by mohlo byť jedno, jedný z metód, ako to zastaviť. Ďakujem pekne. A teraz e, dostáva slovo pán minister López Garido v mene rady. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto rozpráva o priestore e, bezpečnosti, slobody a práva e, má na pozadí nasledovné. A povedali to už viacerí kolegovia, medzi iným pán poslanec Busutil, keď hovoril o, o občianstve únie. Ide o to, do akej miery tá, toto občianstvo sa vlastne vyjadruje, z čoho sa skladá. Túto otázku treba prehlbiť a pre nás, e, španielské predsedníctvo, tu ide o určitú os no, smerom k novej politike e, Lisabonskej, ktorú chceme e, nasledovať. Je to celkom jasná otázka pani poslankyne Sargentini, ktorá sa nás pýtala, nás rady, čo počas nášho predsedníctva naozaj bolo implementované a čo ešte čo sme uviedli do budúcnosti. Ďakujem vám za túto priamu otázku a pokúsim sa vám na ňu aj E, čo najštruktúrovanejšie zodpovedať. Pritom sa zameriam na určité body, ktoré súvisia s občianstvom v EÚ, pokiaľ ide teda o práva, slobody, prístup k právu a tak ďalej a tak ďalej. Teda pokiaľ ide o štatút e, európskeho občianstva, európskeho občana. Už k slobodám poviem nasledovné od e, prístupu EÚ ku k dohovoru o ľudských právach. Možno povedať, že je to jedna z našich priorít. Je to aj e, určitá línia pre záruky v trestnoprávnom e, konaní. Na tom sa momentálne pracuje. A pani Sargentini sa celkom jasne pýtala na smernicu o nediskriminovaní. My čakáme na to, aby Európska únia predložila e, zodpovedajúci návrh, aspoň k všeobecným, e, všeobecných slovách. Je to veľmi ambiciozný proces, e, ktorý podporujeme. Čakáme tu na iniciatívu e, komisie. Takisto ochrana obetí, nuž, to je tiež jedna z našich priorít. Predovšetkým ide o obete domáceho násilia, násilia na ženách, takisto smernica o obchodovaní s ľuďmi proti sexuálnemu vykoristovaniu pracujeme tu na spoločnom stanovisku e, v mesiaci júni. Takisto tu pracujeme na určitej zákonnej legislatíve e, smerom k boju proti e, násiliu na ženách. Tu bude ochranné nariadenie EÚ. V daných výboroch LIBE a v FEM sa o tom diskutuje a to doteraz bola jedna z najväčších, jedna z veľkých medzier v európskom práve, kde e, teda v našom priestore naďalej je ešte veľmi mnoho obe, e, e, obetí, k tomu sa vyjadrili naše výbory a pokiaľ ide o stratégiu pre vnútornú bezpečnosť, tu prijala Európska rada v marci, takisto potom výbor pre vnútornú bezpečnosť a jeho e, rokovací poriadok, takisto rokovania so Spojenými štátmi, e, e, SWIFT, ochrana občianska. Tu viete, že tiež existuje mandát pre rokovanie, aby došlo k politickej zhode so Spojenými štátmi a to čo najskôr. Takisto pracujeme na spoločnom vyhlásení na boj proti terorizmu a proti sexuálnemu turizmu. E, y de asilo, tema también citado en muchas intervenciones. Ďalej potom téma a, a azyl. E, tu sa objavilo viacero, viacero e, reč, otázok. My, španielské predsedníctvo, sme iniciovali prvú, prvú evaluáciu o Európskom pakte pre pristahovalectvo a azyl a takisto v súvislosti s e, komisiou je tu aj program readmisie e, neplnoletých, ďalej potom otázka e, Frontexu a, a pracujeme aj na európskom programe pre utečencov a ďalej programy readmisie a presídlovania. Ďalej potom e, možno povedať, že očakávame, že príslušné, príslušné e, grémium začne pracovať v roku 2011, teda tento fond e, vstúpi do platnosti, to požadoval pán Tavares. To sú niektoré konkrétne iniciatívy v oblasti pristahovalectva. Komisia tiež celkom konkrétne a konštruktívne prijala tieto iniciatívy, kde ide o Európsku prokuratúru, to tiež súvisí s Lisabonom. Je to dôležitá rozprava, ktorú treba realizovať. Nie len pokiaľ ide o ochranu hospodárskych záujmov únie, čo je veľmi aktuálna téma. Nie, ide tu tiež aj o to dlhodobo e, bojovať proti e, cezhraničnému e, zločinu. To sú niektoré konkrétne prvky, ktoré som chcel spomenúť, ktoré momentálne prebiehajú, tie, ktoré e, španielské predsedníctvo v spolupráci s komisiou a s parlamentom spustili, uviedli do života a je veľmi dôležité, aby sme e, boli vieryhodní v našom snažení aby sme mali otvorenú a bezpečnú Európu, ktorá bude chrániť občanov. Tu chceme takto aj pokračovať spolu s predsedníckou trojkou a to všetko znamená, že následné predsedníctva Belgicko a Maďarsko budú v našej činnosti pokračovať. To sú teda iniciatívy španielského predsedníctva. Ja vám ďakujem za dotrajšiu dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani komisárka Redingová. Áno, všetci hovoria o štokholmskom programe. Je to vianočný stromček s viacerými stovkami želaní. A ja by som chcela, aby sme všetci hovorili o realite. Ako sa zaobchádzalo s týmito e, želaniami pod Vianočným stromčekom pred Lisabonskou zmluvou za zavretými dverami. Bez veľkých ohľadov na občanov, na ich želania, na ich očakávania. Tretí pilier. Ministri vnútra sa vtedy nepýtali ani Európskeho parlamentu, ani Európskej komisie. A Európsky súdny dvor nemal žiadnu právomoc zasahovať. Také je východisko. Nemožná situácia. A rozhodnutia de minimis neboli ani len zrealizované na národnej úrovni Hm. občania nemali prostriedky, nástroje, ani možnosť obratiť sa na súd a dovolávať sa svojich práv. Našťastie máme Lisabonskú zmluvu. Už nie je tretí pilier, sú návrhy komisie, spolurozhodovanie, realizácia na úrovni členských krajín a kontrola Európskym súdnym dvorom. To však taktiež znamená, že veci sa už nemôžu diať len tak. Sú tu pravidlá. Návrhy musia ísť normálnou cestou. A vy, poslanci, ste žiadali komisiu o poprvé analýzu realizovateľnosti a pridanej hodnoty. Po druhé, verejné konzultácie, aby sme vedeli, že naše myšlienky budú prijaté, prijaté odvetviami, členskými krajinami, občianskou spoločnosťou, národnými parlamentami, ktoré teraz sú aktérom pri všetkých týchto otázkach a oni musia skladať ten test subsidiarity, potom hodnotenia do, dopadov, pardon, aby sme vedeli, či to, čo robíme, je správne. A až potom, až potom konečný návrh komisie. Ak chcete, aby to komisia robila tak, ako v minulosti, tak dobre, ja potom budem predkladať návrh každý týždeň a viete, ako to s týmito návrhmi dopadnú. Dopadne najskôr budú zablokované e, na pôde národných parlamentov a e, bude to tak aj správne, pretože to musíme robiť seriózne. Musíme mať seriózne návrhy, ktoré vychádzajú z právneho predpokladu, že to, čo my robíme, je silné, je realizovateľné a môže to byť potom skutočnosťou v národných štátoch. Nechcem, aby naše návrhy boli spochybňované pred Luxemburským súdnym dvorom a aj pred Štrásburským súdom pre ľudské práva. Ja chcem, aby sme sa všetci uberali takým smerom, aby občania rozumeli aká je pridaná hodnota toho, čo my tu robíme a že je to naozaj pre nich konkrétne e, užitočné. Áno, ja som si vypočula tento parlament ja mám na, záležitosti, na, na starosti ženské e, záležitosti taktiež a viem, čo musíme spraviť na to, aby sme poskytli právnu istotu našim ženám v členských krajinách, aby vedeli, že keď sa stretávajú s domácim násilím, že majú práva a že to nie je iba ilúzia. Takže naozaj tu musíme spolupracovať sú stovky opatrení, ktoré musia byť lisabonizované, musia byť e, vybrané, vynesené na denné svetlo, musia byť e, prispôsobené právnemu štátu. Stovky opatrení, ktoré nefungujú. E, Zatýkací príkaz pani Latfordová o tom hovorila. Áno, samozrejme, že sa to e, nerealizuje v členských krajinách, pretože e, celá štruktúra vzájomného uznávania, dôvora, ktorá je jadrom vzájomného uznávania, to nebolo vybudované, vážení kolegovia. Nemôžete toto všetko spraviť bez vzájomnej dôvery. Ľutujem nemôžem prehlásiť, že bude vzájomná dôvera. Že si budú dôverovať sudcovia v celej Európe. Túto dôveru musíme vybudovať prostredníctvom legislatívy a opatrení, ktoré zabezpečia, že budeme myslieť vždy na občanov, aby aj sudcovia dohliadali na pravidla, ktoré my vypracovávame. No a tu chcem povedať, a kolega tu žiaľ už nie je, ale akčný plán na boj proti násiliu páchanom na ženách v roku 2011, e, komplexný dokument o ochrane obetí, všetkých obetí a pre mňa e, nie sú rôzne kategórie, kategórie obeti. Musíme myslieť na všetky. Áno, pracujeme aj v oblasti ochrany údajov a vy ste ako parlament už zamietli postupy spred Lisabonskej zmluvy. Nebudeme už takýmto spôsobom pokračovať. A e, predsedovia výber, výborov, e, viete, že vaše výbory sú plne zapojené do našich postupov a budeme naozaj mať veľa spoločnej práce. Technické otázky, ktorým sa budeme musieť venovať a ktoré budú mať konkrétny dopad na naše spoločnosti, budeme musieť niečo spraviť, budeme musieť občanom vysvetliť, čo robíme pretože aj to je súčasť toho celého a nie je to tá najjednoduchšia časť. Áno, musíme konať eh, napríklad eh, v oblasti azylu a nezákonného pristahovalectva a moja kolegyňa Malmstromová má konkrétne návrhy, čo sa týka kontroly hraníc, zákonného pristahovalectva a tak ďalej. Bolo by dobré, keby parlament spolu s radou schválil existujúci návrh a síce azylový balík, jednoduché povolenie, spoločné presidlovanie, vzájomné uznávanie a práve schválený akčný plán pre nesprevádzaných neplnoletých. Naozaj je tu veľa plánov a nejde o to hovoriť, kto bude čo robiť, pretože niektoré veci sa jednoducho nedajú spraviť. Uvediem príklad. Uh, hovoríte o smernici na boj proti diskrimináciám, ale táto smernica, ľutujem, je otázka, ktorá musí byť e, schválená jednomyselne, je to zablokované na rade. Čo odo mňa teda chcete? Možno, že to bolo predo mňou, ale e, komisia dala tento návrh na stôl. Jednomyselnosť a je to zablokované na rade. Hovorte s radou, s tými, ktorí to zablokovali. E, páry e, rovnakého pohľavia viete e, presne, že je to v rukách členských krajín, platí tu zásada subsidiarity, predpisy v tejto oblasti, ale my vstupujeme do hry ako EÚ pri cezhraničnom zaobchádzaní s takýmito pármi, ale ja nemôžem konať za Francúzsko, Taliansko, Polsko, Rumunsko, Grécko a Luxembursko. Musia to spraviť jednotlivé členské krajiny samotné. A ja myslím, že nie je diskriminácia, ak takýto ak takéto osoby môžu uplatňovať e, svoje právo e, pri cezhraničnej mobilite. A presne to budeme robiť. Už sme začali. Pokiaľ ide o mobilitu, pokiaľ ide o práva občanov, pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými právnymi systémami, pokiaľ ide o odstraňovanie hraníc, ktoré naďalej existujú v jednotnom trhu. E, ľutujem, že to musím povedať, ale nie je to jednotný trh, pokiaľ ide o občanov. Ja musím povedať, že som si prečítala správu Mária Montyho a je tam mnoho prvkov, ktoré poukazujú na e, smerovanie, ktorým sa máme uberať. A viete, aká je moja Biblia je to správa, ktorú vypracoval jeden z vašich kolegov poslancov a obsahuje všetky prvky týkajúce sa voľného pohybu občanov a problémov, ktoré treba vyriešiť. Takže ja vám navrhujem, aby sme si to zobrali bod po bode, aby sme tento problém vyriešili jeden za druhým v spolupráci s vami, keď predložím návrh a uh, už som vám popísala, ako to bude vyzerať, budete mať veľmi veľa návrhov a budete musieť pracovať celé noci. Neviem, či je to um, možné, uh, ak e, z hľadiska ľudských práv a práv pracovníkov, ale budeme spolupracovať, až pokiaľ nevyriešime tieto problémy sú ich stovky. Nemôžem to zvládnuť sama, potrebujem vašu pomoc. E, ja viem, že ju dostanem konštruktívnu, ale pomôžte mi, aby sme postupovali bod po bode, aj keby to mal byť e, týždeň po týždni, ale budete to mať na stole. Prídem na vaše výbory. Tak často, ako ma zavoláte, pán predseda, budeme o tom diskutovať. Bod po bode. O 5 rokov vašou pomocou zmeníme tento diel. Grazie, la discussione è chiusa. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava je týmto ukončená.